Týmto sme ukončili um, túto rozpravu. Hlasovať sa bude zajtra o 12. Ďalším um, bodom je správa pani Kleva Kekuš o uh, implementácii a dopade odporu uh, od, um, úprav v oblasti energetickej efektívnosti v rámci koheznej politiky. poprosil by som pani spravodajkyňu, aby sa vyjadrila. Ďakujem pekne, pán predseda, a pani komisárka. Dovolte mi, aby som poďakovala mojim kolegom za výbornú spoluprácu za posledných pár mesiacov pri tejto správe energetická efektívnosť je prioritou stratégie EU 2020 pre e, inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Európa čeli veľmi vážnej výzve, ako znížiť našu spotrebu energie o 20 do roku 2020. Preto sa domnievam, že naša politika spojená s energetickou efektívnosťou, napríklad politika súdržnosti, by mohla a mala by mať silnú úlohu. V mojej správe chcem znovu podčiarknúť prínos energetickej efektivnosti. Energetická efektívnosť lepší našu konkurencieschopnosť, zlepší rast a povedie môže viesť k e, väčšiemu rastu a k väčšej pridanej hodnote. Je to tiež e, príležitosť bojovať s hospodárskou krízou a negatívnymi klimatickými zmenami. Analýza súčasných opatrení ukazuje, že hlavné negatíva ešte sú negatív, e, inadekvátne informácie, málo energetické efektívnosti a do určitej miery aj nesprávna implementácia existujúcej legislatívy. Je preto jasné, že v súčasnom programovom období 2000, e, do roku 2013, od roku 2007 do 2013, potrebujeme praktickejšie riešenia v kontekste e, zmien legislatívneho rámca v politike súdržnosti sme zozbierali viacero návrhov v rámci tejto správy, ako zapracovať energetickú účinnosť, energetickú efektivnosť do ďalšieho 7 ročného obdobia. Toto je hlavná, hlavný nástroj Európskej únie, ktorý máme na zlepšenie európskeho hospodárstva a zabezpečenia väčšej energetickej efektivnosti do roku 2020. Je dôležité, aby členské krajiny toto videli ako príležitosť a nie extra bremeno. Alokácia prostriedkov z Európskeho regionálneho a rozvojového fondu zabezpečia stabilné a dlhodobé programy pre zlepšenie energetickej efektívnosti v súčasnom kontexte hospodárskej obnovy a veľmi obmedzenej e, rozpočtovej, e, rozpočtového priestoru musíme zabezpečiť, aby prístup k týmto prostriedkom bol jednoduchší. Musíme zabezpečiť, aby všetky úrovne riadenia boli toho súčasťou národná, regionálna e, stratégia a plány v oblasti energetickej efektívnosti, kohézia, životné prostredie, to všetko by malo byť skoordinované s európskymi cieľmi. Úsporné opatrenia veľmi skomplikovali spolufinancovanie programov v rámci politiky súdržnosti a preto musíme nájsť nové, inovatívne spôsoby financovania týchto projektov. Som si istá, že správna cesta vpred je kombináciou dotácií a finančných nástrojov v snahe vytvoriť nové modely súkromno-verejného partnerstva, keď sa snažíme šíriť inovácie. Komisia v, tejto, v tomto smere už začala pracovať išla smerom špecifických návrhov a mala by na tomto ciele naďalej pracovať. Musíme vykoreniť energetickú chudobu. Ďakujem. Máme tu dve žiadosti o slovo a teraz má slovo pán Panky. Vážený pán predseda, vážení poslanci, ide veľmi dôležitú správu. Energetická účinnosť je veľmi potrebná pri riešení krízy. Má to obrázke výhody, pokiaľ budeme môcť zvýšiť energetickú účinnosť, či budeme môcť byť efektívnejší, keď vzniknú investície, ktoré posilnia tiež investície do nových technológií. Ja si myslím, že ciele stratégie 2020 nesmú byť zmierňované a pri prerozdeľovaní podpory sa musíme snažiť o to, aby lokálne orgány mali lepší prístup k týmto prostriedkom a takisto musíme ponúknuť lokálnym orgánom rizikový kapitál. Ken Perez Maria, ďalšia rečnička, ďakujem pán predsedajúci. Ja sa chcem poďakovať spravodajkni za túto výbornú správu. My potrebujeme vyššiu mieru energetickej efektivnosti, energetickej účinnosti a to tak, aby sme za, za bezpečili vyššiu mieru a vyššiu mieru konkurencieschopnosti, ako aj zabezpečenie nové investície. E, všetky obci neboli ešte dostatočne využité, tie prostriedky a snahy by sa mali koncentrovať na štyri priority. Za prvé na obnoviteľné zdroje energie, potom na prepojenie medzi energetickou účinnosťou a energetickou znižením energetickej náročnosti a Takisto geografické osobitosti by sa mali zohľadňovať pre všetkým pri regiónoch v okrajových oblastiach. A okrem toho by malo byť e, ponúknuté, mali byť ponúknuté ďalšie opcie na to, aby sa používali a využívali e, kohezné fondy na podporu vyššej energetickej efektívnosti. Ďakujem za komisiu pani podpredsednička Reding. Pán predseda, chcem poďakovať pani Kileve Kekuš za jej prácu na tejto správe, pretože je veľmi detailná a určite pomôže komisii v jej ďalších krokoch. Komisia súhlasí, že politika súdržnosti a s tým spojené nástroje by mali investovať do energetiky a prispievať k konkurencie schopnosti vytvárania pracovných príležitostí a rastu. Tak ako spravodajkyňa hovorí, je veľmi dôležité, aby regionálna a lokálna úroveň mala prioritu, aby sa dosiahol ambiciózny cieľ v oblasti energetiky, pretože regióny a mesta môžu spolupracovať a hľadať riešenia ušité na mieru, tak ako dohovor starostov jasne ilustroval. To sa tiež týka energetických opatrení v rámci politiky súdržnosti a príslušných programov. A je to tiež dôležité preto, aby sme mali štandardizované nástroje vrátane udržateľných energetických investícií v rezidenčných budovách. Určite budeme spolupracovať s parlamentom preto, aby sme takúto politiku naozaj vytvorili a aby bola silná. No a tu potrebujeme zmeniť energetické systémy, nová zmenica energetickej účinnosti bude hlbokou zmenou pre budovy a bude to priorita pre dosiahnutie cieľov energetickej účinnosti do roku 2020 Musíme sa orientovať na výsledky a preto komisia pracuje na praktických usmerneniach pre e, dizajn a implementáciu tejto oblasti budov v kontekste e, financovania politiky súdržnosti. Očakávame maximálny objem súkromných investícií, ktoré budú stimulovať tento nový trh v čase vážnej hospodárskej krízy je dôležitejšie viac ako kedykoľvek predtým mať takúto pridanú hodnotu. Členské kraj, štáty a regióny intenzívne spolupracujú a pripravujú tieto programy na ďalšie obdobie. Musíme ich prispôsobiť špecifickým potrebám a potenciálu týchto regiónov, e, čo bude určite veľkým úspechom. Ďakujem, pani komisárka. Týmto sme rozpravu skončili a hlasovať sa bude zajtra na poludne. Ďalší bod programu je správa Kido Milana Stratégia pre odvetvie rybárstva v Jadranskom a Jonskom